a tiež e, e, sledujú tieto zistenia. Mali sme viac ako 20 zasadnutí od e, zavedenia a ďakujem vám za dôveru. Ďakujem. Takže budeme pokračovať v našej práci. Včera sme si vypočuli článok 186 a jeho interpretáciu v súlade s článkom 211 odsek 4 a v danej interpretácii je príjmaný. A teraz sa príjma. A teraz, dámy a páni, ideme k hlasovaniu. Budeme hlasovať o správe pána Moreiru o makrofinančnej pomoci Kyrgyzskej republike. Takže otváram hlasovanie.